Rozprava je uzavretá. E, schôdza bude pokračovať zajtra od 9. do 13. A, a budeme hovoriť o internete a teraz